Fotky sú urobené. Po vypočutí pána Korvina Mikeho a v zmysle článku 166 rokovacieho poriadku som sa rozhodol e, udeliť tomuto poslancovi sankciu za jeho nepriateľné poznámky na adresu e, afrických migrantov počas plenárneho zasadnutia 7. júna. Durch diese Sanktion touto e, sankciou vlastne stráca nárok na 10, ročné, na 10 dní diet a e, e, takisto je tu pozastavenie jeho činnosti v príslušných orgánoch. Moje rozhodnutie bolo doručené včera pánu Korvinovi Mikemu osobne Súčasne e, mi oznámili, že i dnes ráno je v prejave pán Korvin Mike e, povedal vyjadrenia, ktoré preverím a ak mi to e, ak budú mať zase rasistický charakter, zopetovne to bude viesť k podobným sankciám. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Hlasujeme o situácii e, ľudí s albinizmom v Afrike. Osobitne e, v Malavi a to všetko elektronicky. Hlasujeme.